Pán predseda prichádza. Die am 2. Februar 2012 unterbrochene Sitzungsperiode ist wieder aufgenommen. Opätovne, opätovne e, začíname prerušenú e, periódu zasadnutia, ktorá bola prerušená e, v januári, takže protokol z februára a prijaté texty sú k dispozícii. Pokiaľ nemá nikto nič proti tomu, tak je týmto protokol schválený.